Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria. Prajem všetkým dobrý deň, dobrý deň pani komisárka, dobrý deň zástupca rady, dobrý deň všetkým poslankyňam a poslancom. A začneme rozpravu. Prvý bod na programe je správa eh, k odp- eh, a odporúčanie Sofie Feld. Je to teda dohoda medzi EU a USA o využívaní osobných záznamov od cestujúcich a ich postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA, takže pani spravodajkyňa má 4 minúty. Ďakujem, pán predseda, prajem všetkým dobrý deň aj pani komisárke. Dnes uzatvárame proces, ktorý začal v marci 2003. Takže na, tomto, na tejto dohode o transatlantickom vzdielaní údajov